Dobré ráno, kolegovia. Začíname malinko neskôr. Začneme rovno bodom 19. Spočný bod ohľadom vytvorenia systému slup výstup Body 19 až 22 sú to dohromady. Vytvorenie systému vstup-výstup, aby sa zaznamenávali údaje ohľadom vstupu výstupu šatých príslušníkov tretich krajín, ktorí prekračujú staré hranice členských štátov EÚ a vytvárajú sa tam podmienky e, pre, do, pre e, vstup do EÚ za účelom presadzovania práva. Máme tu zastupcov komisie, taktiež EU LISA. Vítam vás tu všetkých. Samozrejme EU LISA je zodpovedná za technický e, vývoj týchto dvoch systémov. Zatiaľ máme jednu správu od EULISA ohľadom stavu veci v súvislosti s vývojom systému v zmysle článku 2 nariadenia. Táto správa je k dispozícii v vašej zložke dnešnej schôdzi. A na úvod by som dal slovo najprv komisii, potom kolegom z EU LISA, aby nám prednesli prezentáciu 15 až 20 minút a potom dostanú slovo spravodajcovia, pani Gál a pán Diademera, ktorého nevidím. Asi príde neskôr. Takže začneme kolegovia. Prvým príspevkom zo strany komisie. Je to pán Sulon. Ďakujem, dobré ráno, pán predseda. Volám sa Mark Sulon, som z DG Home a som zodpovedný za projekt Inteligentné hranice, vrátanie ETIAS a e, systému vstup-výstup. Ďaká, že ste nám, nás sem pozvali, aby, ste nám, aby sme predstavili prvú správu ohľadom implementácie ohľadom aktuálneho stavu vecí. Príprava oboch systémov postupuje dobre spolupráce s členskými štátmi a rôznymi agentúrami, ktoré sú zapojené do implementácie týchto dvoch systémov. A možno viete, že systém vstup-výstup a ETIAS sú súčasťou jedného unikátneho projektu, napriek tomu, že sú to dva legislatívne texty. Ustanovenia v nariadení o ETIAS určujú, že systémy budú pracovať v súčinnosti a z tohto dôvodu máme spoločný prístup pre oba systémy a ich implementáciu. Poprvé, čo sa týka vstup, systému vstup-výstup, komisia vytvorila výbor pre inteligentnú hranicu, kde sa diskutuje o vykonovací aktov s členskými štátmi a zástupcami. Vykonávacie akty. Tam máme 10 rôznych textov ehm, ohľadom interoperability e, týchto dvoch systémov, e, prihlásenia a tak ďalej. Dohoda ohľadom týchto bodov je predpokladom pre implementáciu systému vstup-výstup. Je spolupráca s EU-LISA. Diskutuje sa o tom vo výbore pre inteligentné hranice s zastupcami členských štátov. Tieto texty boli schválené v tomto výbore a väčšina z nich prešla verejnými konzultáciami prostredníctvom mechanizmu spätnej väzby a neformálne. Taktiež e, e, boli odsúhlasené s Európskym úradníkom pre ochranu údajov a taktiež tam E, taktiež v nadchádzajúcich týždňoch príde súhlas zo strany komisie oficiálne. Potom budú tieto texty plne schválené, to sa stane asi v polovici februára. Keďže tieto texty sú považované za stabilné a predovšetkým technické prvky boli považované za stabilné v týchto textoch, v dohode s EU-LISou, ktorá je zodpovedná za implementáciu technických implementáciu týchto systémov a, a taktiež členskými štátmi. Tieto technické prvky, ktoré sú zakomponované v rôznych rozhodnutiach a sú súčasťou implementácie systému. Taktiež tieto technické špecifikácie boli zaslané komisii v súlade s článkom 37 nariadenia boli predložené komisii, aby komisia vydala e, formálny, formálne stanovisko. Toto je prebiehajúci proces a komisia v priebehu februára vydá toto stanovisko. Okrem týchto vykonávacích aktov, ktoré už boli schválené alebo takmer schválené, máme ešte štyri ďalšie akty, ktoré sa pripravujú a nie nutne sa týkajú technickej implementácie ako takej, ale musia byť schválené predtým, než sa funkční systém. Tieto zvyšné vykonávacie akty sa týkajú e, webovej služby, ktorú budú e, využívať prepravcovia, e, čo sa týka napríklad opečatkovania príslušných dokumentov, aj vložený do systému. Takže webové stránky so všeobecnými informáciami pre všeobecnú verejnosť, v súvislosti s systémom vstup, výstup, informácie pre, e, potrebné pre prekračovanie hraníc a taktiež vzor dokumentu, ktorý bude sprístupnený potom na hraniciach. Čo sa týka e, webovej služby, ktoré ktorú budú využívať prepravcovia. Máme podobné ustanovenia v nariadení ETIAS a taktiež tam máme ustanovenia, ktoré určujú, že konzultácie s prepravcom by mali byť vykonané predtým, než sa schváli takýto text. Komisia začala s prepravcami už konzultovať a tieto konzultácie postupujú, tak aby sa definovali rôzne modality príprav takýchto webových služieb, tak aby sa dobre pripravilo toto vykonávacie rozhodnutie. Takže z pohľadu komisie technické prípravy systémov už postupujú. A taktiež, čo týka implementácie týchto systémov, tak e, máme tam určité termíny pre rôzne inštitúcie a tie budú rešpektované. Paralelne s touto implementáciou sme taktiež začali pripravovať príručku, aby sa zaručilo, že budeme mať spoločný základ pre využívanie týchto systémov, ktorý bude e, prístupný predovšetkým pohraničným E, agentom. Toto sú hlavní používateľe. Toto bude samozrejme pripravené v spolupráci s členskými štátmi. Čo sa týka členských štátov, tak tam už začali prípravy v súvislosti s ich napojením na systém. Oni v podstate musia prepojiť svoju národnú pohraničnú infraštruktúru a IT systémy s ústredným systémom vstup-výstup a rokujeme teraz so všetkými členskými štátmi a paralelným spôsobom členské štáty taktiež začali pripravovať e, svoje pohranič, e, svoje hraničné prechody e, príslušným spôsobom, napríklad, že ich musia vybaviť biometrickými prístrojmi, aby sa dali kontrolovať otlačky prstov, tak ako to vyžaduje nariadenie, ale taktiež sa treba nainštalovať kamery, aby boli k dispozícii snímky pasažierov cestujúcich. Členské štáty taktiež e, začali zvažovať automatizáciu hraničných prechodov. Táto možnosť bude teraz prístupná prostredníctvom zmien e, v šengenskom kodexe, ktoré boli schválené spolu s zákonodárcami paralelne s nariadením o systéme vstup-výstup. Čo sa týka systému ETIAS, ako viete, tak ETIAS bol schválený len pred pár mesiacmi a máme dlhý systém delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré treba schváliť. Dohromady je 21 vykonávacích aktov a 40 delegovaných aktov, ktoré treba schváliť. A z nich 12 vykonávacích aktov a 3 delegované akty sú potrebné ešte pred začiatkom technickej implementácie systému ETIAS No a v dohode s členskými štátmi a v spolupráci s expertami na informačné systémy a otázky bezpečnosti, ktorá bola vytvorená nedávno komisiou. Už sme sa dohodli s členskými štátmi v súvislosti s tromi delegovanými aktami, ktoré je treba schváliť čo najskôr. Tieto Tri delegované akty sa týkajú bezpečnej služby, ktorá bude využívaná, aby, sa, aby žiadatelia podávali dodatočné informácie. Bude tam verifikačný nástroj, aby sa overil štatút e, žiadosti o povolenie k cestovaniu alebo k ceste a taktiež je tam nástroj, kde držiteľ takéhoto povolenia môže udeliť alebo stiahnuť súhlas so zadržiavaním ich osobných údajov v systéme. Paralelným spôsobom postupujeme v súvislosti s so 7 z 12 vykonávacích rozhodnutí, ktoré sú potrebné, aby sa začalo pracovať na rozvoji ETIASu. Sú tam veci ako napríklad ehm, požiadavky v súvislosti s riadením údajov, ďalej prístup orgánov presadzovania práva k systému, aký bude formát osobných údajov, ktoré budú e, vyňaté vždy zo žiadosti. A očakávame, že práce na týchto 12 e, vykonávacích rozhodnutiach budú dokončené čoskoro, už na konci februára, tak aby EU-LISA čoskoro mohla začať s technickou implementáciou a predovšetkým s navrhnutím technických špecifikácií, ktoré sú potrebné na implementáciu systému. Taktiež paralelne komisia pripravila, tak ako sme boli požiadaní, v nariadení 11 eh, odseku 2 článku 11.2 nariadenia o ETIAS pripravujeme zmeny, ktoré sú potrebné na implementáciu ETIASu. Sú tam určité technické zmeny. Musíme byť dôsledný. ETIAS taktiež bude e, prepojený s ďalšími systémami, ktoré sú väčšinou správané EU-LISA. A 7. januára tohto roka boli predložené príslušné zmeny. Čo sa týka príprav na implementáciu ETIASu, toto je veľmi komplexný proces, ktorý zahrňa veľa zúčastnených strán. Predovšetky sú tam tri rôzne agentúry, ktoré spolupracujú s komisiou na implementácii tohto projektu. Ďalej na úrovni členských štátov sú tam rôzne orgány, ktoré musia byť zapojené do procesu hodnotenia povolenia k ceste v zmysle nariadenia. Už zistili, že kritickým aspektom pre implementáciu ETIASu bude poprvé prístup k informáciám a po druhé spolupráca medzi rôznymi orgánmi, ktoré musia spolupracovať na rozhodnutí o cestovnom povolení a spolupráca v súčasnosti zatiaľ nie je úplne dokonalá, takže si to vyžaduje veľa zmien, veľký pokrok našej práci, predovšetkým na národnej úrovni, späť tam spolupráca medzi rôznymi orgánmi. Komisia už započala práce s dvomi hlavnými mestami, tak aby sa zaručilo, členské šaty budú schopné využívať tento systém. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Sulon. Ako ste povedali, tak EULISA teraz čaká táto veľká komplexná úloha a teraz bude hovoriť pán Sirigos, ktorý je, poradco, ktorý je predsedom poradnej skupiny pre EU-LISA. Vítam vás tu, vysvetlite nám, ako EU-LISA zatiaľ sa stavia k tejto dôležitej úlohe. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno. Ja sa volám e, Fanny Sirigos, som e, predsedom poradnej skupiny pre, e, vstup, pre systém vstup-výstup a taktiež EU LISA. A Dáva informácie ohľadom krokov, ktoré podnikáme v súvislosti so systémami vstup-výstup a ETIAS. Takže týka systému vstup-výstup, už sme začali s prípravnými prácami v súvislosti s implementáciou systému paralelne s postupom schválenia právneho základu, tak aby sa zaručila hladká implementácia systému hneď po, po tom, čo bude schválený právny základ. Tento prístup je prínosný, už sa to preukázalo, agentúre sa tak umožnilo splniť mnohé úlohy, ktoré súvisia napríklad e, s najmaním personálu, ďalej tam máme prípravu tendrov, e, vývoj e, technických špecifikácií a taktiež prebelonská spolupráca s komisiou v súvislosti s prípravou vykonávacích aktov, ktoré sú potrebné. Pripravili sme technické špecifikácie pre tendre a úspešne sme publikovali druhú fázu tohto, tejto obmedzenej verejnej súťaže. Bolo to na začiatku oktobra, 9. oktobra minulého roka v súlade s, odporúčaniami naš, našej riadiacej eh, rady. Taktiež sme pripravili indikatívny plán implementácie, ktorý pokrýva obe fázy implementácie. Je tam implementácia na národnej úrovni v koordinácii s členskými štátmi a Európskou komisiou, samozrejme pod dohľadom vlád, tak ako naša odporúčila odporúčil výbor pre inteligentné hranice a taktiež naša poradná skupina. Čo sa týka implementácie, tak tam sme už to naplánovali, potom sme to doladili, ako som povedal, už na tom pracujeme na úrovni poradnej skupiny pre systém vstup-výstup v súčinnosti s členskými štátmi a snažíme sa doladiť, vylepšiť kľúčové pracovné toky, tak aby všetci rozumeli a presne chápali, čo musia robiť, tak aby sme mohli splniť lehoty, ktoré boli stanovené. Detailné plánovanie prebehne hneď potom, čo budeme poznať všetky naše zmluvné ustanovenia. Toto očakávame v druhom kvartáli tohto roka asi teda na začiatku apríla. Tieto implementačné aktivity budú zahrňať prípravu centrálneho systému a taktiež e, národného systému DENUI. Ďalej tam má webové služby, komunikačné systémy, biometrické e, aspekty, Je tam teda systém priraďovania biometrických údajov, systém VIS, tam je treba prispôsobiť určité aspekty a taktiež máme štatistiku a podávanie správ. Neustále tento postup je sledovaný e, našim riadiacím výborom a je v súlade s načasovaním implementácie a s lehotou 36 mesiacov, ktoré začali bežať v júni minulého roka. Takže nejaké praktické aspekty ohľadom implementácie systému vstup-výstup. Máme tri paralelné pracovné toky. E, máme verejné obstarávanie, najmanie personálu a taktiež špecifikácie pre verejnú súťaž. Chcem sa vyjadriť tomu, čo ste povedali pán predseda ohľadom podávania správ. Čo skoro už obdržíte našu druhú správu, ktorá sa pripravuje. Myslím si, že bude hotová budúci týždeň. Takto je to naplánované. Takže dostate príležitosť sa pozrieť na komplexnosť našej práce. Čo sa týka najmania personálu, tak sme najali 14 dočasných zamestnancov, 11 technického charakteru a troch, e, ktorí majú finančný profil. Takže títo noví zamestnanci už boli najetí v novembri minulého roka. Čo sa týka verejného obstarávania, začali sme, ako som už povedal, s prácami v treťom kvartáli roku 2014, pardon, 16. Prišiel tam tender, bola pripravená dokumentácia, boli spustené rôzne postupy ktoré slúžia na to, aby bol vytvorený systém, ktorý bude dobre nastaviteľný, preto sme to rozdelili do dvoch častí. Na jednej strane detailné práce na ústrednom systéme ako takom a druhá skupina to boli detaily ohľadom systému priraďovania biometrických údajov. A samozrejme tieto špecifikácie obsahovali, tak uvidíte to v našej správe, boli tam špecifikácie ohľadom tzv. Eh, motora workflow. A toto uľahčí prácu eh, pracovníkom na hraniciach. Takže ďalej tam boli vyhlásené verejné súťaže, aby ste vedeli, tak prvá fáza verejného obstarávania bola spustená v auguste 2017. Obdržali sme ponuky, vyhodnotili sme túto fázu v júni 2018. Druhá fáza bola spustená na začiatku oktobra, 9. oktobra minulého roka. Vrátane špecifikácie, o ktorých som hovoril. A lehota na podávanie ponúk bola 3. januára tohto roka. Potom sme preverili eh, ponuky, vyhodnotenie naďalej prebieha, a očakávame, že udelenie kontraktu prebehne na konci prvého kvartálu alebo na začiatku druhého. Pokiaľ ide o, BMS výzvu, sme v prvej fáze e, tohto územného postupu, ktorý e, bol zahájený v júni minulého roku. Prvého 1. E, október bola e, lehota e, na postupne zo strany záujemcov. Druhá fáza očakávame by sa mala spustiť v prvom štvrti roku tohto roka a podpis rámcových zmluv by mal prebehnúť v treťom štvrť roku tohto roku. Okrem týchto dvoch vlastne procesov, ktoré prebiehajú. Potrebujeme sledovať aj tie potrebné zmeny, pokiaľ ide o vizový informačný systém a e, teda e, biometrický e, systém, ktorý je s ním prepojený. Pokiaľ ide o túto tému, zmeny budú implementované formou špecifických zmluv a implementácia Ehm, má začať v rovnakom období e, počas apríla tohto roku. A potom samozrejme musíme upgradeovať komunikačnú infraštruktúru VIS, aby sme splnili požiadavky e, nariadenia entry e, exit, vstupov a výstupov. Myslím, že to je všetko, pokiaľ ide o postupy. Nebudem opakovať e, to, čo už povedal pán Sulon predo mňou, pokiaľ ide o e, prácu, k, teda náš príspevok k implementačným aktom. Pokiaľ ide o riadenie, ako sa už spomenula, spomína sa v článku 37.2 e, riadece orgány, ktoré mali byť aktívne vo fáze vývoja implementácie systému sú vytvorené. Máme tu teda program v výbor, ktorý má 10 členov v súlade s, návrho, s nariadením a Uh, oni uh, vlastne zabezpečujú riadenie vo fáze e, navrhovania a implementácie systému vstupov a výstupov a zabezpečujú tiež konzistentnosť medzi jednotlivými národnými projektami. Stretnutie eh, týchto výborov sa eh, konalo už v máji eh, poprvýkrát a následne sa výbor stretával každý mesiac paralelne s poradnou skupinou, ktorá sa tiež vytvorila. Jej prvé stretnutie sa konalo 25. júna v Estonsku v Taline v našom sídle, v ktorý som bol menovaný a odvtedy sme uh, Ehm, sa stretli 6 krát a na budúce to bude v Štrasburgu budúci týždeň, kedy očakávame, že delegáti z jednotlivých členských štátov ehm, sa budú venovať všetkým témam, ktoré sledujeme a potom sa to prediskutuje vlastne na riadiacej eh, úrovni. Paralelne eh, k tomu by som vás chcel informovať, že agentúra v úzkej spolupráci s CEPOLom a s Frontexom začala potrebné prípravné kroky eh, vzťahujúce sa na školenia, ktoré tu potrebujeme pre eh, používateľov systému eh, vstupov, výstupov, aby tento systém mohol začať správne fungovať. Tieto aktivity už boli zahajené minulý rok. V decembri sa uskutočnilo hodnotenie potrieb v oblasti školenia, zhodnotí to agentúra a vlastne toto sa, táto fáza sa ukončí v priebehu prvého štúdia roku tohto roku. Technické špecifikácie systému musí e, prijať riadiaci výbor, už to e, pán Sulom e, načrtol, že tento postup už začal. Komisia momentálne reviduje tieto špecifikácie formálnym spôsobom. Už minulý, týžd- minulý rok sme začali formálne pozitívne stanovisko, čo je dobré. Znamená to, že eh, v našom plánovaní nebudú eh, meškania a takisto e, riadeci výboru už e, teda e, prijal správne kroky. Programový riadiaci výbor teda prechádza jednotlivými fázami. Do konca prvého štveť roku by sa to malo uzavrieť. Pokiaľ ide o výkon rozpočtu, pár detajlov. E, nevykonali sme žiadne e, platby týkajúce sa implementácie vstup, e, vstupov, výstupov v tomto období vykazovania, aj keď tu boli určité záväzky v rozpočte. Detaily uvidíte v tabulke, ktorú dostanete v príslušnej správe. A pokiaľ ide o entry-exit, to je všetko, o čom som vás chcel poinformovať. Teraz by som prešiel k ETIASu na 5 minút, možno kratšie. Pre vašu informáciu e, program sa vytvoril. Máme tri pracovné balíčky, e, právny nábor a technické špecifikácie. E, prípravy prebiehajú, sú rozbehnuté. Úzko spolupracujeme s Európskou komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o návrh e, implementačných delegovaných aktov. E, zoberieme sa už 40 profilmi. V treťom štvrť roku by sa to malo ukončiť. Eh, chceli by sme eh, ku koncu to, tohto roka či začiatku budúceho roka eh, zrealizovať prvé výzvy. Ehm, riadiaci výbor program ETIA sa stretne 1. februára a prvý ETIAS Entry Exit poradná skupina sa stretne 13. marca v Taline poprvýkrát a tam sa eh, budeme poprvýkrát zaobrať viacerými otázkami, eh, otázkou plánovania spolu s jednotlivými zainteresovanými eh, stranami, členskými štátmi, Frontexom, Europolom. Pokiaľ ide o rozpočet, je tam nula. Samozrejme, ešte stále nebola potreba prostriedky vynakladať. Sme stále na začiatku. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Sirikos. Po tom, čo som si vás oboch vypočul, myslím, že máme všetci čas e, porozmýšľať o tom, o čom tu vlastne e, hovoríme, už len tie samotné náklady. E, sa, tý, sa tý, teda týkajú tohto veľkého uh, veľkej eh, práce v oblasti informačných technológií. Je toto najväčšie v oblasti informačných technológií, eh, čo tu vytvárame. Je zaujímavé teda diskutovať o tom, diskutovať o tom plánovaní. Keď si človek uvedomí, eh, o akom niečom obrovskom tu diskutujeme, je to naozaj zaujímavé. Nechcem nikoho alarmovať, Ďakujem Eulisa za všetku tú prácu, ktorá prebieha. Ďakujem komisii za prezentáciu o tom, čo môžeme e, očakávať. A teraz už by som si rád e, vypočul e, poslancov, ktorí sú zainteresovaní E, do práce v tejto oblasti, e, pokiaľ ide o vstupy, výstupy, aj e, ETIAS. Najprv dostane slovo pani Gál, spravodajkyňa pre túto tému a potom teda ostatní kolegovia. Pani Gál, ako prvá, teda nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať za obe tieto prezentácie o tom, ako to vyzerá s implementáciou a samozrejme vám chcem poďakovať aj za prácu, ktorú odvádzate ako sme počuli, je to veľmi komplexný e, postup, e, plný víziev. Mám teda viacero otázok k ním pre oboch e, z vás. Pán Solon, spomenuli ste, že kľúčový bod implementácie, jedným z kľúčových bodov bude kooperácia medzi jednotlivými orgánmi. Ako hodnotíte tú e, aktuálnu pripravenosť členských e, štátov? Príprava samozrejme začala, ale ako vidíte tú ochotu, pripravenosť e, dodržať časový rámec, ktorý tu bol navrhnutý? Máme tu implementačné delegované akty, uvidíme, ako to bude prebiehať, ale vy vidíte tu zatiaľ, že by sa tu črtali nejaké veľké problémy, e, s ktorými by sa mohol stretnúť tento, um, tento návrh e, v implementácie ETIAS. Vidíte tu už teraz e, Četať sa nejaký veľký uh, problém, ktorý by mohol ohroziť načasovanie projektu. A potom druhá otázka, ktorá je pre mňa zaujímavá, ako vidíte, nejaké tretie krajiny vás oslovili už v tejto súvislosti? Aké sú reakcie tretich krajín? A e, vystáva tu nejaký problém? Vidíte tu, čo sa nejaké riziko nedodržania e, časového alebo rozpočtového rámca? Ďakujem veľmi pekne, pani Gál. Sylvie eh, Guillaume. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, musím byť eh, E, stručná, lebo pani e, kolegyňa už položila otázku, ktorú som chcela položiť aj ja. Ďakujem veľmi pekne e, rečníkom za ich prezentácie. Ukázali nám veľmi dobre, ako je komplexný tento dojem. Vyjadrím sa hlavne GTS, lebo tam som bola tieňová spravodajkňa. Ja mám takú istú otázku ako Kinga Gal. Chcela som vedieť, či Ehm, sa dá predvídať, že časový kalendár bude ehm, naplnený, ako postupujú jednotlivé členské štáty v ehm, tejto veci. Spomínam si pri inej téme PNR, ako to tam e, vyzeralo. Vystali tam problémy pri dodlžaní e, toho časového rámca. A preto by ma e, zaujímalo, či členské štáty e, v tejto e, veci postupujú podľa plánu, alebo či je tam omeškanie. Ďakujem. Yes, I have also... Pani Kudrická, ďakujem. A ja mám otázky pre pána Sirigosa. Pán Sirigos, v aktuálnom nariadení EULIS tu máme vyjadrenia k provizornému sídlu v Štrásburgu. Nemusí tam byť dostatočná kapacita pre všetky nové systémy. Však preto sa chcem spýtať, ako vyzerá aktuálny e, stav ohľadom tohto vlastne ustanovenia a ako to aktuálne vyzerá s vývojom systému vstupov a výstupov. Dodatočné zmeny eh, požiadaviek eh, členské štáty realizujú. Ako chcete eh, dosiahnuť cieľ, že vlastne sa naplní časový harmonogram a potom, pokiaľ ide o ETIAS, ako to vyzerá s implementáciou, E, vznikli tu nejaké nepredvídateľné prekážky alebo všetko hladko prebieha? Ďakujem, Barbara. A slovo má pán Franz. Mám otázku e, Eulisa. Je tu možnosť aj pre cudzie firmy eh, eh, mimo eh, Európskej únie prichádzať do kontaktu s informáciami. Ako chcete zabezpečiť, že tieto informácie sa nedostanú do nesprávnych rúk, že nebudú zneužité? Ďakujem, Karol Skuelo. Ďakujem. Pán Dias de Mera eh, nemôže byť momentálne v Bruseli, preto ma poprosil, aby som v jeho mene poďakoval obom eh, rečníkom eh, pokryť o spoluprácu medzi EULISou, komisiou a členskými štátmi. Toto je veľmi dôležité. Je dôležité uvedomiť si význam transparentnosti pre parlament a je potrebné, aby parlament bol pravidelne informovaný o procese implementácie pokiaľ ide o riadenie, vítame vytvorenie eh, jednotlivých eh, riadiacich orgánov, ktoré majú zabezpečovať eh, správnu implementáciu a dodržiavanie zákona. Dnes hovoríme o práci, ktorá prebieha na úrovni Európskej únie, ale nemôžeme zabúdať na dôležitú úlohu členských štátov. V tejto súvislosti by pán Diezemera sa chcel dozvedieť, či komisia plánuje prijať nejaké iniciatívy na monitorovanie e, prípravnej práce e, strany členských štátov, aby zabezpečila, že táto práca bude včas dokončená, keď sa EULISA Eh, vytvorí, keď príprava na európskej úrovni bude ukončená, tak aby mohla členské štáty eh, podporovať, ak budú mať eh, nejaké ťažkosti. Parlament by tiež mal monitorovať aj rozpočtovú stránku, vykonávanie rozpočtu. V tejto súvislosti je pre nás veľmi dôležitá transparentnosť. 7. januára Komisia prezentovala nový legislatívny e, návrh, ktorý mení ETIAS a pre, e, mení jeho prepojenie s celým systémom v rámci teda systému výstupov. Pán Diaz de Mera e, si myslí, že je dôležité pre EULIZA mať dostatok finančných prostriedkov, aby sa zabezpečilo, že tento návrh nebude mať žiaden negatívny vplyv na správnu implementáciu oboch systémov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Karol, ďakujem e, kolegovia za vaše veľmi presné otázky. A e, teraz už čas, aby kolegovia za komisiu a Julisa na ne zodpovedali. Prosím vás o stručnosť, e, lebo sme v časovej tiesni. Takže v prvom rade pán Súlong, ak by ste mohli zareagovať na otázky zo strany europoslancov. Ďakujem vám pekne za tieto otázky. Áno, komisia začala monitorovať pripravenosť e, prípravy členských štátov Uh, už sme navštívili 12 hlavných miest, chceme pokračovať ďalej. Stretli sme sa s orgánmi, ktoré sa zaberajú implementáciou oboch systémov a sú zainteresované do implementácie nariadenia, uh, o ktorom sa ešte stále diskutuje na úrovni spoluspravodajcov. Táto operácia má za cieľ e, poprvé informovať členské štáty o očakávaniach, e, pokiaľ ide o e, tieto úlohy, ktoré sa od nich čakajú, ale tiež by to malo umožniť komisii urobiť si prehľad o stave príprav, môcť porovnať čo urobili jednotlivé členské štáty, zozbierať najlepšie postupy, zabezpečiť ich výmenu medzi členskými štátmi a zabezpečiť, že každý bude pripravený e, včas, e, e, že sa vypracuje scoreboard, porovná sa miera pripravenosti jednotlivých orgánov a členských štátov je dôležité, aby všetky členské štáty boli eh, pripravené eh, včas, keďže v oboch nariadeniach sú ustanovenia, ktoré indikujú, že systémy nebudú môcť eh, začať fungovať, pokiaľ všetky členské štáty nedeklarujú svoju pripravenosť. Preto teda monitorujeme pripravenosť členských štátov. A pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa tretich krajín, Mali sme viac e, žiadostí e, o informácie, než e, teda naozajstných informácií. Zatiaľ sa, členské, zatiaľ sa tretie krajiny len snažia zistiť, ako to bude fungovať pre cestujúcich, hlavne turistickí operátori, cestovné kancelárie sa zaujímajú. Poskytli sme E, balíček informácií e, týmto krajinám je tam e, vlastne distribuovaný pomocou diplomatických zastúpení Európskej únie v týchto krajinách, pre ktoré teda vyplývajú povinnosti v súvislosti s nariadeniami. Ďakujem a teraz zástupca Eulisa. Thank you. Ďakujem a ja k jednotlivým otázkam, ktoré sa týkali kapacity nášho dátového centra. Vieme, že systém vstupov, výstupov musí splňať veľmi vysoké ciele, čo sa týka výkonnosti, dostupnosti. Teda znamená to, že stopa samotného systému je relatívne rozsiahla. A preto už teraz hľadáme architektonické riešenie, aby sme znišili dopad už sme začali a onedlho budeme v úzkej spolupráci aj s komisiou, aby sme sa venovali práve tejto otázke. Ehm, zistíme, čo sa v tomto smere dá urobiť. Čo sa týka otázky v súvislosti s ETIASom a či prebieha implementácia hladko. Tak ako som už spomenul, prebieha veľmi úzká spolupráca s Európskou komisiou s Frontexom, s Europolom, so všetkými zainteresovanými aktérmi, aby sme pracovali spoločne na zadefinovaní, určení toho, čo sa týka delegovaných vykonovacích aktov. Vlastne zopakujem, čo som už povedal. Máme paralelné pracovné prúdy pro obstarávanie technické aspekty. Toto všetko teda je zatiaľ otvorené, prebieha to a zatiaľ to prebieha podľa nášho pôvodného plánu. A čo sa týka zmien, tak ako sa na to pýtali už aj členské štáty. My sme začali spolupracovať s členskými štátmi osobitne. Už v roku 2016 sme s nimi podrobne prejednali mnoho technických aspektov a dohodli sme sa na nich, tak aby boli následne zohľadnené vo vykonávacích aktoch. Preto sme tiež v našich upresneniach eh, verejného obstarávania eh, uviedli aj technické aspekty, čo sa týka pracovného toku a podobne. Domnievame sa teda, že eh, to výberové konanie a technické aspekty, ktoré sú k dispozícii popísané, obsahujú už požiadavky, o ktoré členské štáty žiadali a v konečnom dôsledku, ak požiadajú napokon o niečo najvyššie, máme postup zmeneného riadenia, napríklad aj iné postupy, aby sme sa s tým vysporiadali, ale úprimne povedané neočakávam po tomto podrobnom postupe ďalšie požiadavky od členských štátov, čo sa týka vstupov výstupov. Mm, ďalej, čo sa týka e, dátových otázok e, zahraničným firmám. Musím povedať jasne, že firmy nemajú prístup k žiadnym dátam to po prvé, ďalej po druhé, nepodpisujeme zmluvy so zahraničnými firmami podľa platnej európskej legislatívy. Postupujeme aj vo vzťahu k firmám a takto je to v legislatíve stanovené. Myslím, že som týmto odpovedal na otázky, ktoré ste mi položili. Ak som náhodou niečo opomenul, tak mi to pripomente. Ďakujem. Ďakujeme aj my. Ďakujeme celému týmu EULISA, komisii, vám obom za podrobné prezentácie. Veľmi si to ceníme. Tiež ďakujem kolegom za to, že sledujú e, tento najrozsiahlejší zatiaľ IT program. Nepochybne sa tým bude zaoberať aj nový parlament po voľbách. Teda je dôležité sledovať priebeh implementácie. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili s otázkami. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. O niečo neskôr, ako pôvodne plánované, ospravedlňujem sa. Ide o dohodu Eurojust do Gruzínsko. Je to jedna z viacerých dohôd, ktoré má Eurojust s tretimi krajinami. Najostatnejšou krajinou bolo Albánsko. Je to v rámci postupu konzultácií. Parlament je zavezený trojmesačnou lehatou, aby vypracovala svoje stanovisko. Lehota uplynie 16. februára. Môžeme buď súhlasiť, alebo nesúhlasiť, nemôžeme však zmeniť obsah tejto dohody. Vzhľadom na naliehavosť tejto otázky koordinátori sa rozhodli e, zvoliť si zjednodušený postup, nebudú sa prekladať pozmience návrhy, iba procedurálne pozmience návrhy budú umožnené. Dám teraz slovo spravodajkyni Silvii von Kaufmann a potom e, ďalším kolegom, ktorí sa budú chcieť vyjadriť. Ospravedlňujem sa za meškanie. Nech sa ti páči, Ivon, Silvii Von. Ja, uh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem ti, Klod. Len stručne sa vyjadrím k dohode. Cieľom tejto dohody je Spolupráca v boji proti vážnemu zločinu, najmä organizovanému zločinu a tiež eh, proti terorizmu. Chceme túto spoluprácu prehlbiť. Okrem iného to umožňuje vysielanie styčných úradníkov, taktiež výmenu informácií, ďalej vytvorenie kontaktných miest, dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom sa drží už podobných modelových dohod, ktoré už sú uzavreté, dajme tomu s Macedónskom, s USA, s Norskom, so Švajčiarskom a nedávno aj s Albánskom, ako si spomenul Klod, uzavretú dohodu. Myslím, že je e, to pozitívne dôležité uzavrieť takúto dohodu s so Gruzinskom, pretože organizovaný zločin a zločinecké skupiny sú v členských štátoch EÚ aktívne a Vieme tiež, Gruzínsko je postkonfliktná krajina a je tam množstvo zbraní. Teda zbranie sa nachádzajú v krajine, kde je potenciál na obchod so zbraniami. Komisia vo svojej správe o vízových mechanizmoch vysvetlila, že skupiny organizovaného zločinu z Gruzínska ešte stále sú najčastejšie zastúpenou národnosťou mimo EU, ktoré sa podielajú na organizovanom zločine v EÚ. A vzhľadom na toto dohoda medzi Eurojustom a Gruzinskom môže priniesť užšiu spoluprácu v boji proti organizovanému zločinu. Je to v záujme Gruzínska a je členských štátov EÚ, keďže organizovaný zločin je nadnárodným fenoménom. Europol už v roku 2017 uzavrel dohodu s Gruzínskom a preto a teraz Eurojust, ak uzavrie dohodu s Gruzínskom, bude to rozumné doplnenie už existujúcej dohody s Europolom. Čo sa týka ochrany údajov, podľa platnej dohody o vytvorenie Eurojustu takéto dohody o spolupráci medzi Eurojustom a tretimi krajinami musia dodržať pravidlo ukladania údajov iba v prípade zaručenia ochrany týchto údajov. V tomto smere e, kontrolný orgán Eurojustu skonštatoval, že to vníma pozitívne, vypracoval teda pozitívne stanovisko, ale zároveň sa vyjadril, že pri článku 17 e, ochrany údajov v návrhu tejto dohody nie je uvedená otázka ochrany súkromia medzi e, zmluvnými stranami. Tento spoločný kontrolný orgán Eurojustu preto navrhol, aby sa to v rámci pravidelných konzultačných stretnutí s gruzínskymi zástupcami preverilo a aby sa takéto ustanovenie v budúcich dohodách o spolupráci s tretimi krajinami aby sa zapracovalo. A ja takýto prístup podporujem celkovo. Pán predseda, ako ste povedali, môžeme sa vyjadriť kladne alebo záporne, nemôžeme zmeniť nič na návrhu dohody, ale z môjho pohľadu je to všetko v poriadku a môžeme poskytnúť svoj súhlas a to čo najskôr, pretože ako ste už zdôraznili, čas tlačí v tomto prípade. Nemáme tu prítomných tieňových spravodajcov. Jeden kolega však chce reagovať, pán Franc. Nech sa páči. My podporujeme tento návrh. Well, to bolo veľmi stručné, rýchle vyjadrenie. Nechcem eh, tu nejako tlačiť na ľudí, čo sa týka dĺžkých vystúpení. Nechcem takto zasahovať, obmedzovať demokraciu. Takže pravdepodobne sa vyjadrime kladne 29. januára aj keď trošku predbiehame. Ďakujeme pekne za podrobné priblíženie eh, tohto bodu 29. januára teda prebehne hlasovanie v pléne, by sa to malo odhlasovať vo februári. Ďakujem. Teraz môžeme prejsť ďalej k bodu 26. Ide o Fond vnútornej bezpečnosti. Ide o preskúmanie pozmeňacích návrhov k legislatívnemu návrhu. Spravodajkyňou je pani Monika Holmajer. Ospravedlňujem sa všetkým e, za meškanie. Je to moja chyba. Monika, ide teda o preskúmanie pozícií návrhu k legislatívnemu návrhu o Fonde vnútornej bezpečnosti. I hneď ti dávam slovo na úvodné predstavenie tohto bodu. Ďakujem pekne, pán predseda, drahý Klód, kolegyne, kolegovia. Pokúsim sa trošku ušetriť čas, keďže sme pri tejto otázke Fondu vnútor bezpečnosti veľmi konštruktívne spolupracovali spolu s tenými spravodajcami. Už sme sa dostali relatívne ďaleko v procese prípravy. Osobitne sme sa zaoberali pozňovacími návrhmi, e, za ktoré sa chcem srdečne poďakovať. E, jednak boli inovatívne, vecné, precízne. Ehm, napríklad sa týkali posilnenia spolupráce s spravodajskými službami, aby sa vytvorila európska kultúra spravodajskej služby. To prišlo od skupiny ALDE, od kolegu Luisa Mišela. Kolegyne, kolegovia sa dohodli potom na riešení, aby sa kritické otázky v tom, čo presne znamená zapojenie súkromného sektora. Nechceli sme totiž, aby súkromný sektor prevzal na seba verejné úlohy, Snažili sme sa teda o objasnenie. Kolegyňa Cecil Kienge v tomto smere s nami na tom spolupracovala. Práve preto, že sme nechceli, aby významné úlohy, ktoré má vykonávať verejný sektor, verejné bezpečnostné štruktúry, teda štát, aby sa to odovzdalo do súkromných rúk. Chceme to teda obmedziť len na oblasti, v ktorých je eh, nevyhnutné spolupráca s súkromnými subjektami. Nedá sa to nejako obísť. Ďalej v súvislosti s tretimi krajinami e, a spolupráca s nimi a tiež s relevantnými medzinárodnými organizáciami, tu sme dospeli takému postoju, že sa chceme spolupracovať na spoluprácu v rámci EÚ. Takáto spolupráca môže prebiehať iba podľa stanovených podmienok v ESF a chceme to predsa len trošku obmedziť, pretože sa chceme zameriavať na spoluprácu predovšetkým v EÚ a pri spolupráci s tretimi krajinami sa chceme zamerať na tie najpodstatnejšie otázky, ktoré sú v záujme EÚ. A ešte v jednej veci, tu sme sa snažili toho podrobne rozpracovať v bezpečnostných štruktúrach EÚ. Existujú rôzne štruktúry a v niektorých členských štátoch v bezpečnostných sektoroch sú aj organizácie, štruktúry, ktoré sa zaoberajú obranou, teda armádnymi zložkami a v prípade sa môžu aj vojensky angažovať, dajme tomu v boji proti terorizmu. To je najznámejší prípad tu v Belgicku, dajme tomu, a to je úplne bežný postup zaistenia bezpečnosti v rámci vnútorných štruktúr v Taliansku alebo v Španielsku tiež Guardia Civil sa podobne nasadzuje. V prípade Španielska teda eh, je to historicky už osvedčená štruktúra. Snažili sme sa jasne uviezť, že nie predpokladáme eh, žiadne eh, nasadenia mimo EÚ takýchto jednotiek. Dajme tomu, že by sme chceli týmto financovať mierové nasadenie jednotiek v Mali. Chceme len pokryť bezpečnostné úlohy ktoré vyplývajú z tohto fondu. Chceme to obmedziť len na tie štruktúry, ktoré sú tam uvedené. Chcela by som sa poďakovať tenevým spravodajcom za veľmi konštruktívnu, intenzívnu spoluprácu. Snažíme sa aj pri horizontálnych témach, ktoré sa týkajú aj iných fondov, e, byť v kontakte, dohodnúť sa, dajme tomu Fond pre azyl a migráciu, ďalej nástroj pre riadenie hraníc a vízu, tak aby sme nevytvárali žiadne eh, protirečivé rozpor plné štruktúry, ale aby sme to koordinovali. Na tomto smere ešte raz srdečná vďaka a ďakujem aj sekretariátu za dobrú spoluprácu. Myslím, že čo skoro sa nám podarí eh, odsúhlasiť to a presadiť to s veľkou, širokou podporou hlasovaní. Ďakujeme, Monika. Teraz eh, spomedzi tieňových spravodajcov sa obraciam na Cecil najskôr. Loda, ringráčo anch'io. Ďakujem, Klod. Aj ja ďakujem pani spravodajkyni Monike Holmajer za jej vôľu eh, hľadať eh, kompromisy. Je to naozaj citlivá téma Eh, na ktorej sme pracovali veľmi tvrdo, aj preto, aby sme našli eh, schodný kompromis, ktorý by nám umožnil do konca tohto legislatívneho obdobia odhlasovať eh, návrh. Ehm, z prvej analýzy kompromisných pozmeňovacích návrhov Eh, teda z analýzy technickej a politickej eh, musím vyjadriť eh, pozitívne hodnotenie, aspoň pokiaľ ide o tie prvé návrhy, ktoré sme dostali. Spolu so spravodajkyňou ale aj ostatnými tenevými spravodajcami eh, eh, sme tu eh, aj doplnili násilný extrémizmus medzi ciele a pokiaľ ide o finančné prerozdelenie, aj tejto téme sme sa venovali v našich pozmeňovacích návrhoch som si istá, že spôsob a modalita, ako sme pracovali, nám umožňa pozitívne ukončiť aj túto tému. A tých bodoch, ktoré našej skupine ležia obzvlášť na srdci, pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami, ako ste už počuli z pani spravodajkyne, ale aj pokiaľ ide o prácu spravodajských služieb či služieb e, vojenskej obrany. Zaujímajú nás ešte ďalšie návrhy e, v súvislosti s Fondom e, pre vnútornú obranu, jeho e, modalitami fungovania. Som si istá, že spolu so s pani spravodajkňou sa nám podarí nájsť pozitívne kompromisy. Ešte raz ďakujem všetkým za ich ochotu a verím, že sa nám podarí e, veľmi rýchlo uzavrieť túto tému. Ďakujem. Thank you, Cecil. Ďakujeme, Cecil. Tieňový spravodajca je ďalší, pán Franc, nech sa páči. Vážená pani Holmajer, aj ja sa vám chcem poďakovať za dobrú konštruktívnu spoluprácu a teším sa, že naše pozňovacie návrhy našli podporu, najmä čo sa týka sensibilizácie v boji proti rasizmu na úrovni policajných zložiek, aj to, čo sme navrhli, čo sa týka programu výmeny informácií podľa teda pardon, výmených programov pre policajné zložky podľa vzoru Erasmu a je to našlo podporu tak, aby lepšie fungovala spolupráca policajných zložiek. Avšak ešte stále treba popracovať na kompromisoch, kým v konečnom dôsledku budeme môcť odobriť tento návrh. Čo sa týka definície kybernetickej zločinnosti, e, sú isté pohyby. Naďalej však sa domnievame, že e, táto zločinnosť nie je jasne zadefinovaná, teda v konečnom dôsledku to môže byť všetko a nič ak sa to nejakým spôsobom týka používania internetu. Kriticky vnímame tiež e, podporovanie takých e, akcií, ktoré e, zahrňajú priamo armádu. Existuje dohoda, že pôjde len o opatrenia vnútornej bezpečnosti, teda respektíve verejného poriadku, ale je treba, aby sa to v texte trošku jednoznačnejšie uviedlo. Problémové podľa nás je tiež zapojenie spravodajských, respektíve tajných služieb do financovania prostredstvom tohto fondu. Chceme, aby sa to vylúčilo. Naďalej je to kompetencii členských štátov a nie Európskej únie. V žiadnom prípade by členské štáty nemali mať predpis, že v rozpočte ESF musia mať minimálne sumy na podporu tajných služieb. Myslím si, že ďalšie rokovania, ak budú pokračovať v tomto duchu, bude to pozitívne a že sa aj nám zeleným napokon podarí e, tento návrh podporiť. Ďakujeme, pán Franc. Ešte sa chce niekto vyjadriť, prosím, spomedzi kolegov? Nie. Teda... Is it good to be observant? Maybe not. Rapporteur, would you like to make... Pani spravodajkyňa, chcete sa ešte vyjadriť na záver? Nech sa páči. Ešte raz sa chcem poďakovať aj spravodajcom. Pracovali sme naozaj spoločne veľmi intenzívne. Čo sa týka textu e, tej vojenskej oblasti, e, právny odbor sa vyjadril, že je to jasná definícia. Ešte si to preveríme, pretože sa vlastne zhodujeme na tom, že fond EZ e bude umožňovať len zásahy v oblasti vnútornej bezpečnosti v EÚ. Máme rozličné tradície, to sme podrobne prejednali. Guardia Civil v Španielsku je takáto vojenská štruktúra, ktorá slúži na obranné účely. Je to jednoducho tak. Teda nejde o zahraničné e, nasadenie, tak ako dajme tomu vo Francúzsku sme boli toho svetkami v prípade Bataklanu, v Belgicku, že sa nasadí armáda na zaistenie vnútornej bezpečnosti štátu, podobne ako to poznáme aj zo Španielska, Talianska historicky mm, existujúcich štruktúrach. Ide o to, že nechceme vylúčiť takéto možnosti tam, kde naozaj to prispieva významne k spoločnému boju proti terorizmu alebo organizovanému zločinu. Ale z historického hľadiska sú, dajme tomu, možno niekde iné štruktúry, ako u nás v Nemecku. V Nemecku také niečo nemáme, pre nás je to niečo cudzie, u nás je to veľmi prísne rozdelené, oddelené. Tento fond ESF však Uvádzal len súbor úloh, e, dajme tomu, zásahy v zahraničí nebudú možné nebudú e, umožnené podľa tohto, podľa tohto fondu a nebudú sa smieť pokryť tohto fondu. Chceme to však ešte jasnejšie v texte uviesť, e, chceme to ešte viac upresniť, aby to bolo úplne 100% jasné, keďže sa všetci na tom zhodujeme. Nepôjde o všeobecné obranné potreby, ktoré sa by mohli vykryť z tohto fondu. To rozhodne nie. Je nám všetkým jasné, že toto nie je našim cieľom a ani EPP, ani SED si to nemyslia. V tomto smere sa k tomu stavíme jednotne. Ďalej druhá vec. V prípade e, kyberneticky umožnenej zločinnosti predovšetkým tu ide o tie druhy zločinu, ktoré sa objavujú takmer vo všetkých členských štátoch. Takto je to uvedené v definícii Mm, myslím, že tieto definície, ak by sme ich takto ponechali, by boli zmysluplné. Musíme rozlišovať medzi dáme tomu podvodom, prípad podvodu, ktorý sa týka jednej jedinej osoby priamo na mieste. To eh, nie je rovnako závažné, ako keď sa to týka kybernetického priestoru. Tam sa to okamžite týka 100 tisícov ľudí. Teda vlastne to, že tam vznikne táto dimenzia kybernetického priestoru, e, to vlastne zvyšuje objem e, dosahu e, takéhoto zločinu. V prípade detí je to samozrejme mimoriadne vážne. Internet teda v konečnom dôsledku umožňuje aj takéto formy zneužívania k možnosti na účely zločinu. Snažíme sa na tom pracovať, aj keď je čoraz ťažšie obsiahnuť všetkých, ktorí sa zúčastňujú takéhoto druhu zločinu. Prípady podvodu alebo zločinu vlastne e, sa rozmohli naozaj veľmi masívne. V minulosti v takejto forme to existovalo v menšom objeme, ale nie v takomto veľkom rozsahu ako teraz. Preto vnímame takéto rozdelenie a definíciu ako dôležitú, nevyhnutnú, pretože inak sa tieto dva druhy budú vždy zamieniať a nemalo by sa to zamieniať. A ešte posledná vec, e, v prípade spravodajských služieb sme sa vlastne dohodli a právny odbor to aj e, e, jasne zadefinoval, že tam pôjde len o spoluprácu. Nepôjde o to, že Európska únia alebo Európsky parlament budú chcieť mať dopad na štruktúry spravodajských služieb, to rozhodne nie. To nebude možné určovať z pozície tohto fondu. Nie je to ani úlohou ESF, aby sa financovali z toho tajné služby. To nie je úlohou, ani to tak nebude. Ide o výmenu informácií, ide o povahu tejto výmeny informácií, ide tiež o zlepšenie európskej spolupráce v súvislosti s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu. Myslím, že definícia, ktorú si zvolil kolega Louis Michel, vlastne je relatívne presná. Chcela by som kolego prosiť, aby si prezreli pozmiace návrhy, ktoré sa ešte včera tiež zverejnili. Myslím si totiž, že ehm, tá snaha kolegu Louis Michela naozaj e, prinesla ovocie, je to jasne obmedzené, nepokrýva to e, žiadne národné štruktúry, týka sa to len výlučne európskej spolupráce a výmeny informácií. V prípade potreby e, bude sa to týkať len vnútornej bezpečnosti. Teda tam je to jasne obmedzené a aj skupina ALDE, kolega Louis Michel to takto zadefinoval. V tomto zmysle navrhujem, aby sme sa o tom ešte bavili, aby sme sa pokúsili nejaké technické veci doriešil, napríklad tam otázka detskej pornografie, aby sme toto ešte prebrali, pár ďalších technických otázok, kde sme sa snažili nájsť spoločné riešenia a myslím si, že sme na dobrej ceste. Takže som otvorená ďalším rozhovorom alebo aj otázkam. Ďakujem, Monika. Ako vždy si do toho vložila veľa práce. Vidím, že tieňoví počúvali, čo hovoríš. Takže ďakujem, veľa šťastia s ďalšími diskusiami. Pripomínam, že hlasovanie v Libe bude 18. a 19. februára. Ďakujem opäť aj tebe, aj Teňovým. Kolegovia, prejdeme k bodu 24 a 25. Máme tu prezentáciu zo strany komisie ohľadom komunike o spoločnej vizovej politike. Máme tu súčasný stav vecí a ďalších e, krokov v súvislosti s nevzájomnosťou, kde ešte teda nie je táto nevzájomnosť dosiahnutá medzi USA a Bulharskom, Chorvátskom, e, Cyprom, Polskom a Rumunskom a taktiež druhý dokument sa týka mechanizmu na pozastavenie platnosti víz. Čo sa týka nedosiahnutej zájomnosti, táto téma je pre náš výbor veľmi známa. Európsky parlament sa vietel v tom zmysle, že je právnou povinnosťou komisie schváliť delegovaný akt. Náš výbor berie na vedomie úsilie Európskej komisie dosiahnuť plnú vízovú vzájomnosť USA. Taktiež uznávame, že boli e, urobené silné apely na pokrok, čo sa týka vízovej vzájomnosti zo strany Komisia rakúskeho predsedníctva na ministerskom stretnutí medzi EÚ a USA v Washingtone 9. novembra 2018. Bolo to na úrovni ministrov pre spravodlivosť a vnútro. Taktiež po tomto stretnutí bolo vydané spoločné vyhlásenie, ktoré bolo taktiež zaslané našim poslancom. Napriek tomuto úsiliu e, občania piatich členských štátov sa naďalej cítia ako občania druhej kategórie, pretože potrebujú vízum, keď, vízum, keď chcú cestovať do USA. Zatiaľ, čo občania ďalších členských štátov majú výnimku z vízovej povinnosti rovnako tak ako americkí občania, keď cestujú do Schengenu. Ja verím, že je našou úlohou braniť záujmy všetkých občanov EÚ. Ďalej to je inštitucionálna otázka povinnosti komisie. Dobre ste to načasovali, váš príchod. A je názorom tohto výboru, že komisia má povinnosť schváliť delegovaný akt, ktorý by pozastavil e, vízovú povinnosť pre pardon, výnimku z výzve povinnosti pre amerických občanov. Komisia musí predložiť delegovaný akt, tak aby rozhodnutie, či uložiť takúto vízovú povinnosť americkým občanom, bolo urobené zo strany dvoch spoluzákonodárcov. V oblasti víz, kolegovia, v súčasnosti máme dôležité spisy, o ktorých sa rokuje v rámci trialógov a tie budú musieť zobrať do úvahy taktiež ehm, vývoj v oblasti vízovej vzájomnosti. Je to také deja vu. Prepačte. Ale niekedy to proste musím prečítať, aby som to mal za sebou. Dobre. Ďakujem, že ste sem prišli. A začneme diskusiu. Ja dokonca by som mohol robiť aj tú prezentáciu za vás. Nie, robím si z vás randu, môžete ísť vy. No, neviem, či sa to nejak rozbehne, pokiaľ niečo myslím, ale dobre. Už sa blížime ku koncu, vidíme, či sa dá niečo robiť. Takže, čo hovorí komisia momentálne o tejto veci? Odozdávam vám slovo, pani Miču. First of all, to say I'm very happy to be back. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že tu opäť som. Diskutovali sme o e, finančných aspektoch ISF. Som veľmi rád, že tu máme aj stanovisko parlamentu, spravodajca aj ďalší poslanci sa k tomu vyjadrovali. Som veľmi rada, že som to počul, to, čo som počula. Čo sa týka vzájomnosti, pán predstavy o tom viete viac než ja. Môžete diskutovať v tomto parlamente o tejto téme. Už sme o tom diskutovali, alebo už ste o tom diskutovali aj minulý rok. A ja chcem povedať len, ako to vyzerá za posledné 3-4 mesiace. Myslím si, že okrem správy, ktorú sme vypracovali, okrem teda toho oznámenia z 19. decembra, ako ste aj vyspomenuli, sa konali určité misie, prebehli diskusie, nadalej sa diskutuje z USA ohľadom toho, ako dosiahnuť náš cieľ. O čo nám ide? Chcem, aby týchto 5 členských štátov bolo vňatých z vízovej povinnosti. Diskusie, alebo tie, kde som bola ja prítomná, s komisárom, ale aj sama. Tam bolo povedané, že všetci chápu, že je treba poskytnúť bezvýzový styk týmto piatim krajinám. A taktiež prebehli stretnutia aj s veľvyslancami, aj tuto v Bruseli, opakovane, my sme sa snažili druhej strane povedať, že potrebujeme dôkazy ohľadom miere odmietnutia udelenia víza. Toto je tá zásadná vec, pretože len jeden štát, Cyprus, je pod priemerom, ostatné sú nad ním, čo týka miery odmietnutia. No a ja som na to tlačila. Aké sú tam problémy? A to percento, o ktorom oni mali hovoriť, oni povedali, že tam bude treba vykonať legislatívnu zmenu. Z pohľadu komisie my spolupracujeme s týmito piatimi štátmi, nepostupujeme sami a tu by som vás chcela požiadať, aby ste, až budete v kontakte alebo niekde na návšteve v USA, aby ste taktiež na tom pracovali, aby ste naliehali. Nechcem sa opakovať. Nie je to hodné, vy o tom viete viac. Nechcem opakovať, prečo si komisia myslí, že by sme nemali im to oplácať. Je to v našej správe. Myslím si, že by sme mali využiť všetky možnosti, všetky kanály, ako to dosiahnuť. Snažíme sa to robiť bilaterálne, multilaterálne a taktiež v spolupráci s dotknutými členskými štátmi. Takže správa, ktorú sme predstavili, tá viac menej hovorí to, čo som teraz povedala ja. Samozrejme, prebiehajú ďalšie diskusie budúci mesiac. Ako vždy sme to zaradili na program a naliehame. Môžem vám len povedať, že skutočne sme odhodlaní dosiahnuť plnú vízovú vzájomnosť medzi našimi členskými štátmi a USA. Ďakujem. Viem, že toto sú tie úplne posledné informácie. Ceníme si to, ceníme si vašu prítomnosť. Takže toto sa deje. Táto ošemetná otázka, ktorá ešte naďalej sa nevyriešila. Potrebujeme dosiahnuť spravodlivý postup. Musíme sa zamysliť nad dňa možno nejakým novým prístupom, lebo ako ste povedali, miera odmietnutých žiadateľov, tak Američania, oni citujú alebo uvádzajú túto mieru odmietnutých žiadateľov uvádzajú štáty, ktoré v podstate majú vyššiu mieru odmietnutých žiadateľov, než to, ktoré sú na zozname. Takže vôbec to nie je logické. Je to ako keby hovorili, že v podstate nejakým náhodným spôsobom by chceli urobiť z niektorých občanov občanov druhé kategórie. A tí, čo hovoria, je to neudržateľné, no to určite nie je pravda, pretože takáto situácia tu, odkedy tu sedím. Takže ja osobne to vidím tak, že neviem, nakoľko je to naďalej udržateľné. Ako ste povedali, my o tom vieme veľa, lebo my doslova dostávame tieto informácie od ministerstva vnútra a nie je logické, aby niektoré členské štáty mali bezvizový styk, keď na druhej strane je tam vysoká vysoký počet odmenutých žiadateľov, možno okrem Cypru. Takže v podstate to absolútne dáva zmysel. Issue about what, you know, always then comes back, back to what... Vždy v podstate tu ide o to, aké sú konkrétne kompetencie komisie, predtým, než na vás pustím našich poslancov sa môžete ešte vždy vyjadriť. Ja som o tom hovoril už dlho s komisárom, ale neporadím, neviem ako ďalej. Takže to hovorím a už potom, už teraz odviažem z reťaze našich poslancov a pustím ich na vás. Ja som vždy na vás bol milý, pretože si myslím, že je úražlivé keď oni budú hovoriť o miere odmetnutých žiadateľov, keby boli tak radšej úprimnejší. My im dávame všetko, čo chcú. A oni nemajú ani tú základnú slušnosť, aby nám povedali, my sme Američania, sme silní a sme drsní a robíme ako chceme. Pokiaľ by toto povedali a povedali by, my sme proste drsní, my sme silní a vy nie ste, tak to by bolo v poriadku. A mohli by sme si povedať, fajn, ale miesto toho sme chytení v tejto situácii s delegovanými aktami, je to veľmi frustrujúce. Takáto je tá situácia, takže neviem, ako to vyriešiť. Určite mám teraz problém, že som to takto povedal, mal som to podať nejak trochu noblesnejšie, ale v podstate takto to vyzerá. A krajiny, ktorých sa to, ktorých sa to týka, tak toto skutočne nie je veľmi dôstojná situácia. Ale ešte na záver, čo poviem. Kr- tieto krajiny a ľudia, ktorí tam žijú s takouto situáciou, na to, je, to je pre nich úražlivé, keď sa pozrú na iné krajiny, kde je veľká miera odmietnutých žiadateľov, napríklad Maďarsko, štáty nemajú vízum, vízový styk a potom sa pozrú na to, ako to vyzerá s inými krajinami, tak to je predsa úražlivé. Aké sú tie kritéria? Ste nespravodliví a robíte to náhodným spôsobom. Skutočne je to dosť náhodný spôsob. Víza to je dôležitá téma pre tieto krajiny, ako napríklad USA. Takže prepačte, už si tu hovorím sám pre seba. Ale chodte sa pozrieť na to ministerstvo vnútra, zoznamte sa s tými ľuďmi, pozrite sa sami, akí sú. Nuž. Prepašte, asi máte aj ďalšie veci, ktorými sa zaberáte, ale dobre, to bude hovoriť ako prvý. Sophie, potom pán Becker alebo pán Becker prvý. Pán Becker, môžete ísť prvý. Takže len stručne. Na jednej strane náš predseda to pomenováva úplne presne, čo nás trápi. Je jasné, že s tým asi môžeme všetci súhlasiť. Na druhej strane podporujem to, čo hovorí komisár, aj vy za komisiu, že treba nájsť nejaké dôsledné riešenie. No a žiadne ďalšie, ďalšie inštrukcie nemáme. Takže pokračujte. Ďakujem, pán Beke, pani Infeld. Pán predsa, ďakujem. Tu nejde o to, že chcete byť ku komisii milí alebo nie milí, ale je treba im pripomenúť, pre koho vlastne pracujú. No ako v mnohých iných prípadoch komisia prikladá väčšiu dôležitosť svoju priateľstvu s americkou vládou, než svojmu vzťahu k európskym občanom, pretože to jediné opodstatnenie, prečo sa Američanom nepozostaví bezvízový styk, je to, že by to poškodilo transatlantické vzťahy. No ale čo? Vzťahy k občanom Chorvátska, Bulharska, Polska, Rumunska a Cypru. A čo títo ľudia? Veď komisia má zastupovať týchto ľudí a nie americkú vládu. A je to presne ako povedal Claude. Američania sa už sami roky hrajú takúto hru. My sme tam boli na návšteve minulý rok v lete a oni to aj povedali, povedali v podstate jedno, čo urobíte vy. Nikdy sa plne nebudete na toto kvalifikovať. No a jedna vec je to, čo vy tu píšete vo vašom dokumente, ktorá je pravdivá, je to, že pre nich v podstate tento program vízového, cestovanie s vízom nie je o, o kritériách, ide to o, tu o bezpečnosť. A ide to o to, že americká bezpečnostná politika musí byť ukladaná aj v prípade európskych občanov, pretože vždy, keď aktualizujú e, zoznamy, tak všetci musíme aktualizovať našu bezpečnostnú politiku. Takže aká je situácia? Prišia sa na voľby. Môžeme ísť za mojimi voličmi a povedať, my si tu sami rozhodujeme v Európe? Nie, pretože Američania o tom rozhodujú a ešte im v tom aj pomáha Európska komisia. Komisia by sa mala hambiť a tento parlament tiež pretože Libe svoj času rozhodol, že by sme mali zobrať komisiu pred súd, aby to porota preskúmala, tak možno by sme to mali nakoniec predsa len skúsiť. Mali sme pripomenúť komisii, aká je ich zodpovednosť a prestante sa tu hrať nejaké hry. O, dobre, rozprávame sa s Američanmi, o, monitorujeme situáciu, pomáhame týmto piatim krajinám. Nie. Viete, pani Mišu, aj komisár vie dobre, že nič z toho nikdy nezaručí to, že všetky členské štáty EÚ budú mať bezvízový styk. Veď to dobre viete. Sami to viete a robíte tu z nás blázno. No druhá vec je to, čo je principiálna otázka. Nede tu o nejakú mieru zamietnutých žiadateľov o vízum. Nie, ide tu o to, že Európska únia má tu európske kompetencie. USA odmieta uznať naše vnútorné ústavné E, ustanovenia, no čo týka tých transatlantických e, vzácných vzťahov, že musíte lízať pety Američanom, pretože ich potrebujeme. Vy ste si neuvedomili, že oni nás v podstate, on v podstate znížili náš diplomatický status bez toho, že by nám to vôbec oznámili. Takže prečo e, im tu podliezame? Ide o to, že musíme konečne pozostaviť bezvizový styk. Pozrite sa, s kým tu hovoríme. Hovoríme s Trumpovou vládou, im nede o nejaký dialog a diplomáciu. Jediný spôsob, ako im to vysvetliť, je nechať ich pocítiť dôsledky. Takže, kedy komisia konečne urobí to, čo je zodpovednosťou? No ešte na záver, pán predseda, nemyslím si, že by sme sa mali komisiu ešte pozývať. Už koľko rokov nám hovoria stále to isté dokola. A dobre, jasné, hovoríme s Američanmi, ale prosím vás, komisia už by sem vôbec nemala chodiť, dokiaľ sa vám nepodarí dosiahnuť nejaký skutočný výsledok. Ďakujem. Pani Mišu, ja vám chcem poďakovať, že ste si vyhradili čas, že ste tu, lebo je to veľmi citlivá otázka. Ďakujem. Nechcel som byť nepríjemný na komisiu. Viem, že máte ťažký život aj prácu, aj okrem Američanov. Ale za čo podala Sofia, pán Becker, alebo ktokoľvek, koho to zaujíma, kto o tom ešte veľa nevie. Komisia, pokiaľ, do, pokiaľ príjme delegovaný akt, tak to neznamená, že sa premo bude implementovať bezvízový styk, pretože členské štáty a parlament to môžu nakoniec vetovať, ale toto by samozrejme zvyšilo tlak, ktorý sa vyvíja na USA. Takže možno niektoré veci, ktoré spomínala pani Intfeld, by ste si mali zapísať, pretože je to táto otázka, ako povedal aj pán Becker, je tu v podstate táto reálna politika. Všetci vieme, aká je situácia. Bolo by lepšie, keby všetci boli úprimní, ako som už povedal. Ale pokiaľ je to všetko takto, tak úlohou komisie je vyviať tlak na USA. Ako povedala pani Intveld, keď ich kontaktujeme, Poviete, že polský občan je bezpečnostnou hrozbou, maďarský nie. To je e, naozaj e, svojvoľnosť na e, vysokej miere hlúposti. Takže na jednej strane hovoria to a na druhej strane na diplomatickej úrovni považujem z, naozaj eh, napríklad vyjadrenia ich eh, vysantne, ktorú mám veľmi rád, veľmi si ju vážim, za jednu z najstrašnejších vecí, ktoré som počul. Naozaj eh, si myslím, že tu máme prípad reálnej politiky, a, ale toto je veľmi um, konkrétny problém, Ak súhlasíte, myslím, že by sme mali zaujať stanovisko, e, že v takejto konkrétnej veci, keď e, tu naozaj dochádza k arbitrárnosti, by bolo e, potrebné prijať nejaké konkrétne kroky. Možno komisia má pocit, že by to mohol byť medzinárodný incident, tak by sme prijali nejaké kroky um, na obranu eh, našich členských štátov, ale myslím, že je potrebné, aby sme sa postavili proti tomu, ako nás rozdeľujú eh, podľa ideologických kritérií. Dáva vám to eh, trochu zmysel? Oni musia sedieť a počúvať a premýšľať koľko toho ešte budeme akceptovať, kým e, príjmeme e, e, konkrétne kroky. Hmm. Neviem, ako sa správajú maďarskí občania v porovnaní s polskými v USA, no ale Polsko je považované za dosť nebezpečnú krajinu. To je naozaj uh, Eh, nezmyselné, nemá to žiadnu zmys, nedáva to žiaden zmysel. Pani Hausmanová, hlásite sa o slovo? Ďakujem. V prvom rade eh, vám chcem poďakovať Ďakujem aj e, Sophie Infeld za e, e, vašu pozíciu. Po šiestýkrát nám už komisia prezentuje situáciu. 15. januára minulého roka to bolo naposledy. Ja nechcem znova opakovať argumenty, ktoré ste spomenuli vtedy. Mám len dve otázky pre pani Mišu. Do akej miery je objektívne kritérium USA týkajúce sa troch eh, percent zamietnutých víz versus eh, teda eh, tú, tá teda nebezpečnosť krajín, ktorú spomínajú v oznámení komisie 2000, z roku 2016 hovoríte, že EU výzve USA, aby tieto zvažovali e, okamžite prvé e, kroky aj v súvislosti s e, rozhodnutím Kanady týkajúce sa cestujúcich, prichádzajúcich z tých krajín s nízkym rizikom. To, čo hovoríte teraz, Ehm, je dokonca slabšie než vaše vtedajšie výroky. Ehm, môžete to potvrdiť? Ešte nejaké ďalšie otázky? Ak nie, tak potom budeme ehm, môcť eh, čoskoro pani Miči oslobodiť od tejto nepríjemnej úlohy. Ja myslím, že bolo dobre, keby sme boli k sebe úprimní. Už sme sa tu stretli toľkokrát. Ako právom hovoríte, pani Mičiu, veľakrát sme navštívili USA, veľa sme sa už zaoberali touto témou. Takže chcem sa spýtať, vidíte tu nejaké e, svetlo na konci tunela? Mohli by ste sa vyjadriť aj k diplomatickej situácii, prosím. Napovedá tá tomu, že by sa v otázke týchto delegovaných aktov mohlo niečo e, pohnúť. Ďakujem veľmi pekne. Musím e, povedať, že by sme veľmi rádi e, upokojili. Nie je to len o úprimnosti, pán predseda, ale je to aj e, o číslach pre všetkých eh, občanov. A chcem zdôrazniť, že tých 5 eh, krajín, eh, ktoré sa nachádzajú za teda tejto výnimky, tu máme úzkú spoluprácu, riešenia, ktoré orgány USA navrhujú. Sme analyzovali nie je to vízové riešenie. USA mení svoj prístup k týmto piatim krajinám. Pracujeme pre občanov, nepracujeme pre americkú vládu. Európska komisia pracuje e, pre žiadnu inú tretiu krajinu, pracuje pre EÚ a jej členské štáty a vychádzajú z tohto hodnotenia e, vlastne vyvstávajú všetky naše kroky, ktoré robíme, keď sa ma spýtali k správe z roku 2016 o cestujúcich e, s nízkym rizikom a ku Kanade sa ešte dostanem. aj keď sa to v správe nespomína, snažíme sa s nimi e, vypracovať riešenia, ktoré e, by nás priviedli k riešeniu, ako sme ho našli s Kanadou. A ku Kanade vám chcem povedať, prednávnom som si istá, e, že o tom viete, pred pár mesiacmi sme tu mali veľmi veľký problém, že Kanada chcela E, zastavovať rumúnskych občanov, pretože miera e, zamietnutí bola veľmi vysoká, teda mali vysokú mieru žiadosti o azyl. A podarilo sa nám e, skontaktovať členský štát a teda príslušné orgány. Všetky prostriedky, čo sme mali k dispozícii, sme na to využili a podarilo sa nám tomu zabrániť. Takže E, nie je to len tak, keď, e, že, že uspojete iba, keď robíte veľký e, hluk okolo seba. My hľadáme všetky spôsoby, ako takéto problémy riešiť a tých 5 členských štátov nás pritom podporuje. Ja poznám vaše stanovisko, pán predseda. Uh, Vlastne komisia je kolegium a ja vás musím e, uistiť, že robíme všetko, čo je v našich e, silách, aby sme problém vyriešili. Neviem, čo sa stane v budúcich mesiacoch. Môžeme sa opäť stretnúť a ja dúfam, že do konca roku e, budeme mať v rukách určité praktické riešenia, ktoré budeme môcť poskytnúť aspoň určitým členským štátom. Riešenia, ktoré si želáme obe strany my aj vy. Nikto e, sa nesnaží argumentovať. E, Vlastne vieme, že to nebolo milé, čo robil, sa snažila urobiť e, Kanada. E, ale e, nie, v prípade USA je to iné. S Maďarskom, s Slovenskom, s Francúzskom nemajú problém USA, ale majú obrovský problém s Polskom a masívny problém s Rumunskom. Ani len sa nepozerajú na mieru zamietnutí, jednoducho iba tu arbitrálne rozhodujú a očakávajú, že sa k ním budeme správať ako ku kráľom a zároveň naozaj e, rozdeľujú a riadia. Takže výsledok toho je e, naozaj e, chaos. Nikto nespochybne zásady, Nehovorím, že by sme mali e, Kanadu používať ako e, príklad. Je suverenným právom každej krajiny povedať, pozrite sa, rozhodli sme sa, že nejakej krajine e, už neumožníme bezvízový vstup v poriadku, ale tuto máme dočinenia naozaj so svojvoľným uplatňovaním moci. My sme sa pozreli na čísla, my sme aj tými číslami argumentovali. A odpoveď, ktorú sme dostali, bolo, že áno, my sme tieto čísla vlastne úplne zneužili. To je v zásade to, čo povedali ani nemali eh, eh, toľko dôstojnosti, aby tie čísla správne využívali. Nechcem tu do tohto zoznamu uh, uh, včleňovať Slovensko a Maďarsko, ale mohli by sme, a to je problém. A aj iné západné krajiny môžu mať vysoké čísla zamietnutí. Vieme, aké sú čísla pre Írsko. Vynechajme na chvíľu Veľkú Britániu. Takže tak to tá vec vyzerá. No a Dobre, Sofie, rýchlo prosím prvom rade chcela by som eh, do záznamu eh, povedať, že komisia nejako eh, neodpovedala na tie argumenty, ktoré sme povedali. Jednoducho zopakovala iba to isté. Po druhé, vy sa tvárite, že je to čisto iba bilaterálna otázka medzi členským štátom EÚ a USA. Nie je to. Je to kompetencia EÚ. Ako polský, chorvátsky alebo bulharský občan môže byť hrozbou, ak tu máme voľný pohyb v Európskej únie a všetci občania únie e, sú považovaní za rovných. Takže sme tu na úplne správnej ceste a je mi veľmi ľúto, že komisia je hluchá všetkým argumentom, ktoré sme tu predostreli a chce jednoducho pokračovať ďalej na e, svojej ceste. E, tvrdíte, že budete sa snažiť dosiahnuť pokrok, pričom doteraz ste nedosiahli nič. Ja si tiež myslím, že komisia by sa mala pohnúť e, e, ďalej, e, obzvlášť pri takejto vláde, ale to je môj pohľad. Dobre, pani Miči, potom tam bola ešte ďalšia téma, druhé oznámenie o mechanizme preúženia. Chceli by ste k tomu, prosím, niečo ešte povedať? Ďakujem. Toto je druhá správa, ktorú sme tiež prijali 19. decembra Ehm, všetky hodnotené krajiny, 5 krajín západného Balkánu a 3 krajiny ehm, východného susedstva naďalej e, naplňajú ehm, teda hodnoty stanovené pre vízovú liberalizáciu. Veľmi detajne sme prezreli všetkých e, pracovné dokumenty so všetkými údajmi. Všetky krajiny prijali kroky, ktoré sme identifikovali v e, našej prvej správe podľa mechanizmu e, odstranenia víz a sledujú odporúčania. Avšak reformy musia byť plne implementované a mm, to udržateľným spôsobom, aby, e, sa, aby tu nedošlo ku krokom e, späť. Pokiaľ ide o irregulárnu migráciu výzvy s ňou spojenými, e, krajiny západného Balkánu a krajiny východného partnerstva naďalej príjmajú opatrenia, pokiaľ ide o túto výzvu. Monitorujeme E, zväčší, e, zvyšený počet e, zamietnutia vstupov, pokiaľ o Ukrajinu, Gruzinsko, Moldavsko. Vidíme postup v Albánsku do teda júna 2018. Potom sme tam zaznamenali zhoršenie situácie, ale podľa našich údajov sa teraz trend opäť zlepšil a je tu kontinuálne úsilie e, o ďalšie zlepšovanie situácie a o to, aby teda výsledky boli trvalé. E, viac práce treba urobiť tiež v e, oblasti krajín, ktoré majú bezvýzový styk, aby boli v súlade s úpravami EÚ. Toto obzvlášť platí pre Srbsko, ať sa to v správe spomína. A e, Srbsko konalo tiež na výzvu komisie e, a zrušilo e, s Iránom e, bezvizový vstyk. by sme potom videli výsledok tohto, e, pokiaľ ide o zneužívanie systému. Celkovo všetko prebieha hladko a je tam vysoká miera zadržania. Potom tiež tu máme aj dobre dodržiavanie dohody, pokiaľ ide o pobrežnú stráž a pohraničnú aj keď teda e, primárna zodpovednosť teda leží na strane týchto krajín. Albánsko e, ako prvé podpísalo túto dohodu o e, statuse dohoda so Srbskom, bývalou e, Macedónskou republikou a Bosnou a Hercegovinou bola zahájená. Očakávame rokovania s Čiernou horou, ktoré sa podarilo uzavrieť. Očakávame, že táto dohoda sa onedlho iniciuje. Čo sa týka organizovaného zločinu a verejnej bezpečnosti, všetky krajiny pokračujú v príjmaní opatrení, konať preventívne, bojovať proti organizovanému zločinu a okrem toho je treba ďalej posilniť úsilie v tomto smere napriek už prijatým opatreniam na boj proti organizovanému zločinu je ďalej potrebné úsilie na úrovni všetkých krajín v tomto smere. Okamžité kroky, ktoré sa týkajú korupcie, sú nevyhnuté v prípade Moldavska a Ukrajiny. A myslím, že môžem to zhrnúť, že implementácia e, týchto hodnotícich kritérií pre vízovú liberalizáciu je prebiehajúci proces. Ďalšie monitorovanie bude pokračovať a komisia si je vedomá toho, že v rámci nášho úsilia priradiť k nám krajiny Balkánu, do východného partnerstva. Chceme tento proces e, postupiť ďalej. Veríme, že parlament nás e, v tomto podporí. Pani Viržia sa, ak vyjde na hlasí o slovo. Ďakujem pani Mišu za túto podrobnú správu. Ide o druhú správu tohto druhu. Ja keď som si tento dokument prečítala, bola som dozarazená. zarazená. Mechanizmus pozastavenia byzovej výnimky existuje na to, aby sme reagovali na nejakú aktuálnu situáciu, čo sa týka vízovej liberalizácie. Keď sme uvoľnili vízovú povinnosť s krajinami Balkánu, mnohí nám tvrdili, že sa objavia obrovské prílevy migrantov z krajiny Balkánu, ktorí prídu na územie EÚ. Vieme už dnes, že to nie je pravda, ale táto otázka e, migračného vývoja smerom do Európskej únie sa nezohľadňuje vo vašej správe. Podľa mňa je dosť zložité takto e, neodzrkadliť realitu. Hovorí sa len o neregulárnej migrácii, pretože keď chceme naozaj vyhodnotiť, ako sa migrácia vyvíja a chceme taktiež eh, eh, zmiesť zo stola rôzne eh, nesprávne predstavy, je treba sa venovať obom aspektom migrácie, aj regulárnej, neregulárnej. Ďalej, čo sa týka partnerstva smerom na východ, keď totiž poznáme posledné čísla, ktoré sa týkajú neregulárnej migrácie vzhľadom na východné partnerstvo. Sú tu čísla, ktoré sú predsa len trošku prekvapivé, pretože Ukrajinci sú e, ako jediní, ktorí majú k dispozícii pravidelný prístup k povolenie na pobyt do EÚ. V roku 2017 ich bolo 600, e, viac ako 600 tisíc ja som sa nedávno dožitala vo francúzskej eh, tlači, že je to podpora krízy, eh, teda krizovej situácie. Eh, tieto povolenie na pobyt vydáva na 85 Polsko a je to z ekonomických dôvodov prevažne, teda takéto ekonomické povolenie na pobyt majú čoraz väčší podiel vydaných povolení na pobyt, e, ale je to len práve preto, že je tu tento vzťah medzi Ukrajinou a Polskom. To predstavuje 20 regulárnej migrácie na územie EÚ. Teda vlastne ide o nárast regulárnej migrácie do EÚ. Nejde e, tu o zohľadenie e, počtu žiadateľov o azyl, teda čo sa týka udelených alebo neudelených dokumentov na medzinárodnú ochranu. Myslím, že je potrebná naozaj globálna vízia a to musí zahrňať aj otázku regulárnej migrácie. Nemôžeme sa zamerať len na neregulárnu migráciu. Inak eh, nebudeme vnímať tento problém eh, globálne koherentne. Myslím si, že môžem povedať, že nie som nejako posadnutá otázka Polska či Ukrajiny. Ja som jednoznačne za to, aby platili rovnaké práva pre všetkých, ale Polsko je to do okolností jedna z krajín, ktorá najviac e, sa zdráha podporovať ekonomickú migráciu a vydávať povolenia na pobyt z ekonomických dôvodov. Teda je tu takýto nejednotný prístup e, takéto krajiny k tejto otázke. A myslím, pretože je vhodné pozrieť sa na to tak trošku celostnejšie. Ďakujeme. Nikto ďalší sa nehlási o slovo, preto dáme pani Miču slovo, aby odpovedala a potom ju oslobodíme. Ďakujeme za vaše vyjadrenie. Myslím si, že správa, ako správne hovoríte, táto správa o mechanizme pozastavenia sa venuje len porovnávacím kritériám, ktoré boli vytvorené s týmito krajinami, čo sa týka procesu oslobodenia vidovej povinnosti. Isté, že ja som teda vás informovala o týchto porovnovacích kritériách. Ja chápem, čo sa snažíte povedať, beriem to na vedomie, ale môžem vám povedať, že sme absolvovali diskusie so všetkými krajinami, aj s členskými štátmi, aj s krajinami Západného Balkánu a naozaj sú veľmi dobré vzťahy medzi členskými štátmi EÚ a týmito krajinami a venujú sa aj tejto otázke. Ale beriem na vedomie, Chápem, čo sa snažíte povedať, chcete k tomuto viac informácií, ale bilaterálne diskusie, ktoré prebiehajú a taktiež riešenie, ktoré sa podarilo nájsť, podľa mňa nie sú predmetom takéhoto druhu správ. Ďakujeme pekne, pani Mišu, ďakujeme, že ste si dnes našli čas. Vieme, že ste zaneprázdnená, máte množstvo rôznych povinností, stretnutí, veľmi si to ceníme že ste si našli na nás čas. Tieto témy sa vracajú každoročne. My každoročne na ne komisiu um, opozorňujeme, pýtame sa na to. Ešte raz ďakujeme za rozsiahle odpovede. Ďakujeme kolegovia. thank you. Uh, what, what is it about you? Pán López Aguilar požiadal pani Minšu mimo mikrofónu, aby ostala ešte v stále. V sále na chvíľku. So I'm about to report. What level of charm do you have that I do not possess that you could have done that? I'm very jealous. ešte závidím Juana, že si tak šarmantne dokázal pani Mišu presvedčiť. Mne vravela, že sa strašne ponáhla a ty si ju dokážal zadržať. Povedala, že s potešením ostane. Takže s takýmto zrkom žiarlivosti pokračujeme. A pani Miču teda ostáva s nami. Teraz prejdeme k bodu vytvorenia komentárneho kódexu pre víza. Spravodajcom je teda Juan Fernando López Aguilar. Začíname neskôr. Prosím, poinformuj nás len o druhom trialógu. Za prítomnosti pani Miču. Ďakujem. Naozaj veľmi stručne. Máme málo času, keďže sa podrobne prejednávali predchádzajúce body, ale toto je legislatívny bod, teda ide o naozaj o legislatívnu činnosť, týka sa to výdového kódexu, bolo to prijaté ako iniciatíva komisie na začiatku tohto mandátu Európskeho parlamentu a je to spis, ktorý je vo veľkých ťažkostiach. Je preto najvyšší čas, aby sme sa dopracovali k výsledkom a sme ochotní to urobiť za pomoci komisie a veríme, že aj e, za pomoci kompromisného postoja rady. Chcem vás poinformovať e, o aktuálnom stave rokovania o výzovom kódexe. Posledný trialog prebehol v Štrasburgu v decembri, 17. decembra pri príležitosti plenárnej schôdze Odvtedy prebehlo viacero ďalších technických stretnutí tieňových spravodajcov. Chcel by som zdôrazniť, že myšlienka presadenia a schválenia tohto výzvaho kódexu sa musí čím skôr dostať do praxe. Na budúci týždeň 29. januára je naplánovaný trialog a očakávame dohodu. Podľa mňa to bude jediná možnosť dosiahnuť schválenie tejto dohody v Koreperi vo februári, tak aby sme mohli odhlasovať vo výbore Libe opäť vo februári 18. 19. predbežne a aby sa potom to mohlo odhlasovať na 2. marcovej plenárke v Štrasburgu. Chceli by sme teda sa vyhnúť nejakým červeným líniám, snažiť sa priblížiť sa podľa možností čo najviac kompromisom. Ešte sa otvorené témy sú nasledovné. Spomíname si, že sa diskutovalo o spolupráci v oblasti readmisných doložiek, čo je uvedené v článku 25. Ďalej reprezentačné zastupné dohody. Voči tomu namieta viacero členských štátov, e, niektoré aj väčšie členské štáty namietajú Ďalej sa diskutuje o lehotách v predkladaní žiadosti článok 9, ďalej predkladanie žiadosti, e, aspekty, ktoré s tým súvisia, ďalej zdravotné poistenie. Tu zvorozňujeme, že neexistuje empirické podloženie nevyhnutosti, malo by sa to podľa nás vypustiť. Ďalej vízové a servisné poplatky. Ďalej sa tu spomína v článku 1 článku 2 a článku 16. Spomínajú sa tu športoví, kultúrni a pracovníci tak, aby sa im uľahčil vstup do EÚ na tieto účely, teda na športové a kultúrne účely a lehota na prijatie rozhodnutia o spracovaní e, žiadosti článku 23. Ďalej sme prejednali viac, ako, viac rôznych druhov na vstup. Chceme sa pritom držať tzv. kaskádového systému. Teda pokiaľ je to možné, Malo by sa uľahčiť pravidelné cestovanie. A ešte posledná vec, vypustenie na úrovni rady víz, ktoré sa týkajú osobitných skem na vonkajších hraniciach. Ešte jedna posledná poznámka. Kolegovia ma už k tomuto počuli, najmä tí, ktorí sú osobne zainteresovaní, ktorí sú tenými spravodajcami, napríklad kolega Becker. Kolegovia teda už vedia, že sa musíme naozaj zo všetkých síl snažiť pozorne sformulovať každý jeden bod, tak aby sme sa dohodli v našich stanoviskách, aby sa podarilo dosiahnuť kompromis eh, včas, aby sa podarilo uzavrieť tento vízový kódex tomto volebnom období. Chcem sa poďakovať pani Mišu nielen za to, že zostala s nami o niekoľko minút navyše, aby si vypočula toto moje vystúpenie, ale tiež, aby... Teda chcem sa poďakovať za to, že sa k tomu stávala za komisiu e, konštruktívne a pomocne. Ďakujeme tlmočníkom, hovorí pán predseda. Máme troch tenevých spravodajcov tu prítomných. Teda dáme im priestor, aby sa vyjadrili. Najskôr za EPP pán Becker. Ja plne súhlasím so spravodajcovým hodnotením a popisom ja veľmi pozorne hodnotím pragmatický prístup spravodajcu dosiahnuť ten cieľ splnenia časových lehôd a tiež si veľmi cetím, cením, ako sa všetky tri strany e, snažia konštruktívne nájsť kompromis. Nebudem zastierať, že ešte stále sú isté aspekty, v ktorých e, som trošku bližšie k pozícii Rady a komisie, ale držím sa vedenia správodajcu a verím, že sa nám podarí dosiahnuť úspech. Takže snažíme sa zo všetkých síl, aby sa to podarilo. Chcem sa poďakovať vám, aby totiž vediete rokovania za komisiu a naozaj si veľmi cením aj vaše osobné nasadenie. Ďakujem. Ďakujeme. To je veľmi vhodné načasovanie, poďakovanie. Pani Miču, naozaj si to ceníme. Ďakujeme, pán Becker. Za Alde dostáva slovo pán Depre. Ďakujem. Je to veľmi dôležitá téma, ktorá sa rozbehla s ťažkosťami Teraz e, sa však e, rozbehla a má e, veľkú rýchlosť. Naša skupina urobí všetko preto, aby sa podarilo túto tému odsúhlasiť v priebehu tohto volebného obdobia. Naša skupina v každom prípade, na rozdiel od pána Bekera, je bližšia k pozícii parlamentu ako k pozícii rady. Chcel by som zdôrazniť dve alebo tri veci neskôr. Som veľmi ráda, že v citlivých otázkach vízovej politiky eh, sa podporuje spolupráca s tretimi krajinami, čo sa týka readmisí. Náš spravodajca dokázal presvedčiť radu, aby sa rokovalo na základe návrhu parlamentu. My totiž nechceme, aby občania týchto krajín boli trestaní za to, že ich vládne autority nie sú ochotné uzavrieť dohodu z EÚ v oblasti readmisí. To by znamenalo v niektorých prípadoch zdvojnásobenie bytových poplatkov zo 80 na 160 eur, čo by bolo úplne škandalozné v prípade niektorých krajín. Tiež ma teší, že sa tu navrhuje taký politický prístup, ktorý bude vytvárať pozitívne stimuly, aby sa znížili výzové poplatky pre občanov krajín, ktoré korektne spolupracujú s Úniou. Pán spravodajca, e, teší ma, že sa vám podarilo takéto niečo presadiť v rokovaniach. Blahoželám vám k tomu. Ešte stále je o čom rokovať. Povinné zastúpenie členských štátov, to je zložitý bod. Ďalej um, možnosti pre športovcov a pre um, kultúrnych pracovníkov, ďalej biometrické údaje. Toto všetko ešte musíme prejednať, ale ja dôverujem našu spravodajcovi, že sa nám podarí v rámci stanovených lehôd dotiahnuť vec do zárneho konca. To je všetko. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme, Gerard. Tlmočenie o malý okamih skončí. Mari Kristín, prosím veľmi stručne. Ďakujem. Nechcem oberať o čas ani tlmočníkov, ani pani Mišu, veľmi telegraficky teda. Nebudem teda popisovať celý historický vývoj tejto témy, tam bol zložitý, ale chcela by som len zdôrazniť tie body, ktoré sú pre mňa dôležité. Ja som mala isté nezhody so viacerými aspektami, ktoré sú tu uvedené, ale spomeniem to, čo je podľa mňa najdôležitejšie, kolega Depre popísal otázku readmisie. Ja plne súhlasím s tým, čo povedal. Chcela by som zúrazniť tri ďalšie veci. Otázky zdravotného poistenia, nebudem to rozvádzať ďalej, otázky e, rozšírených možností pre športovcov a pre umelcov. My máme pravidelné, neustále stiažnosti v tejto veci sú tu naozaj úplne hrozné eh, prípady, ktorými sa zaoberáme a ďalej víza na hraniciach Chcem zvorazniť, že táto možnosť existuje v súčasnosti a nechápeme, prečo je snaha zrušiť túto možnosť. Ja som si istá, že krajiny, ktoré sú na externých hraniciach, neustále sú konfrontované istými situáciami, ktoré sa nedá inak vyriešiť iba priamo na hranici. Preto je treba zachovať túto možnosť Inak e, sa posunieme smerom vzad a to by bola podľa mňa veľká škoda. Ďakujeme, Mari Kristýne, ďakujeme za stručnosť. Pani Miči, vy ste viedli e, tieto rokovania, boli ste na poslednom trialogu. Chcete sa vyjadriť aj vy? Veľmi stručne. Ja som bola na trialógu, bola som poctená z účastnica trialógu Snažili sme sa vás podporovať v snahe hľadať riešenie. Ja sa zúčastňujem aj ďalšieho trialógu a tiež tam bude aj komisár. Teda od teraz do trialógu sa musíme snažiť čo možne o to, aby sme našli riešenie, tak aby sa ten záverečný trialóg naozaj mohol zdarne skončiť. E, to, čo sa tu spomenulo, naozaj je predmetom rokovaní. Nemôžem e, vám povedať, že všetko to, čo sa spomenulo, bude zakomponované na poslednom trilógu, ale snažíme sa to, čo najviac priblížiť vašej pozícii a tomu, čo povedal spravodajca. On je veľmi zručný, aby nás smeroval toto cestou. Kursin eh, Juan López Aguilara. Ďakujem pekne všetkým He's, um, you're in good form today, Juan. Well done. Um, thank you, Mrs. Mitchell. Thank you to the commission team. Ďakujeme pekne aj my všetkým. Ceníme si nasadenie všetkých, ktorí sa zúčastňujú trialógov. Yes. Good of this. Thank you.